El señor presidente. Queridas amigas y queridos amigos. Uh, milé priateľky, milí priateľia, dobrý večer vám prajem a budeme pokračovať v našom zasadnutí. V prvom rade je to o, oznam. Orgány z eh, Británie eh, ohlasili výmenu pani Wallis za e, Elizabeth Taylor od súčinnosti od 8. marca. Takže vítame našu novú kolegyňu a v súvislosti s článkom 3, e, pokiaľ nebude osvedčenie, e, pani Taylor sa stáva súčasťou nášho orgánu po tom, čo podpíše vyhlásenie, že nevykonáva žiadnu funkciu, ktorá by nebola v súlade s funkciou poslanca Európskeho parlamentu. A budeme pokračovať e, v ďalším